Um, okay, let's start the point number two. Dobre, tak môžeme začať. Bod číslo 22. Situácia v oblasti základných práv Európskej únie. E, kolegyne, kolegyne, e, návrh e, výročnej správy o situácii v oblasti ľudských práv je veľmi špecifická charakteristika výboru LIBE, pretože je to výbor zodpovedný za ochranu ľudských práv, občianských práv a základných práv na území EÚ. Ako si iste spomínate, 30. marca sa na túto tému usporiadalo veľmi zaujímavé vypočutie. Návrh správy bol predložený e, nasledujúci deň a predložila pani Laura Ferrara. Dnes budeme hovoriť o mnohých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené k návrhu správy dokopy ich bolo 909. Z ohľadom na rozšírenú lehotu predkladania pozmeňujúcich návrhov, tak eh, na dnešnú diskusiu nie sú k dispozícii všetky jazykové verzie. Pani Ferrara, máte slovo. Grazie, presidente. Innanzitutto ringrazio tutti. Ďakujem pekne, predsednička. Chcela by som poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom ktorí svojimi pozmeňujúcimi návrhmi prispeli k mojej práci. Ďakujem kolegom a ďakujem aj politickým skupinám a výborom za predloženie pozmeňujúce návrhy. Mnohí prispeli, predsednička už povedala, dokopy ich bolo viac ako, teda dokopy ich bolo 909 je to veľmi veľa, ale značí to aj to, že o túto tému je obrovský záujem. Táto správa sa zaoberá veľmi dôležitou témou, ktorá má pre Európu zásadný význam. A ja sama som predložila množstvo pozmeňujúcich návrhov a je to spôsobené tým, že ako vieme, návrh správy môže obsahovať len obmedzený počet znakov a to znamená, že ten návrh správy musel byť veľmi stručný. Momentálne musíme zodpovedať jednu otázku, ako by mala byť správa štrukturovaná už pri prvom predstavení návrhu. Som štruktúry predstavil štruktúru, rozdielil som to na dve časti. Prvá časť sa týka inštitúcií, a druhá časť špecifických porušení. V prvej časti som chcela zachovať eh, solidnú a kompaktnú štruktúru, budem sa venovať inštitúciám, tomu, aké, eh, ako by mali byť zložené, aké majú postavenie v členských štátoch. A ja sa chcem vyjadriť aj na adresu komisie, je dobré, keby sme mali internú stratégiu o základných právach, tak aby nevyhnutnosť sa jasne prejavila, že treba konkrétne zasiahnuť na ochranu základných práv a treba predchádzať ich porušovaniu. Ja som si s veľkým záujmom predlo- prečítal pozmeňujúce návrhy, ktoré ste predložili. Našla som veľa podnetov na vylepšenie správy ja som veľmi rada, že väčšina z vás návrhy, návrh podporuje a ešte aj vylepšuje. Bola som požiadaná o to, aby medzi externými a externými vzťahmi a internými kompetenciami bol koherentný vzťah. Treba odstrániť tú tzv. kodanskú dilemu, východiskom je článok 2. Zmluvy potrebujeme hodnotiacu tabulku, systém včasného varovania a je ešte mnoho ďalších podnetov, ktoré boli mimoriadne zaujímavé a ja skutočne by som veľmi rada to zapracovala do správy. V druhej časti, druhá časť sa sústredí na porušenia práv, ktoré sú garantované v charte základných práv Tiež bolo predložených množstvo pozmeňujúcich návrhov. Vychádza zo štruktúry, ktorú som už od začiatku chcela zaviesť. Sústredíme sa na také makrokategórie, ktoré obsahujú menšie kategórie, v ktorých ide o konkrétne a špecifické porušovania základných práv. Možno makroštruktúry by sme mohli tak objasniť aj občanom, pretože ešte to veľmi ľahko pochopia a je to jasný signál voči komisii. Je jasné, že vychádzajú z pôvodnej štruktúry správy a z hľadiska pozmeňujúcich návrhov budeme musieť mnohé veci zmeniť a prepracovať, ale tie veľké kategórie, o ktorých som hovorila, sloboda a bezpečnosť, práva menšín, práva žien, práva migrantov, solidarita v kríze, úsporná politika, základné práva, ktoré sú porušované, kriminalita, korupcia. To všetko chcem zachovať, ale bolo by veľmi dobré, keby ťažisko spočívalo na tých najdôležitejších bodoch. Týka sa to stavu ľudských práv a základných práv Európskej únii v roku 2012-2013. Ja sa teším už na vaše názory a návrhy. Na zasadnutí tieňových spravodajcov 21. mája zajdeme do väčších detailov. Ak sa ak si správne spomínam, je to štvrtok v Štrasburgu a bola by som rada, keby sme pokračovali tej spolupráci, ktorá začala už na poslednom zasadnutí tieňových spravodajcov, tak aby sme vytvorili správu, ktorú podporí veľká väčšina poslancov. Ja by som chcela dosiahnuť čo najväčšiu zhodu a dohodu a želala by som si, jednomyselnosť a jednohlasnú podporu prístupu. Diskusia nás môže iba obohatiť a bolo by som rada, keby po dlhej práci výsledkom bola správa, ktorú podporia všetky politické skupiny. Áno. Najskôr teraz dostane slovo, najskôr dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, pani Gál, nahradzuje Elizabeth Rosenberg za EPP. Nech sa páči, pani Gal, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Kolegyne, kolegovia, ja budem hovoriť v mene pani Rosenberg a prečítam jej myšlienky. Dnes bohužiaľ nemohla prísť kvôli strate jej manžela a som si istá, že všetci ňou súcitíme, takže ja prečítam, čo ona napísala pre vás pani Ferrara. Na začiatok by som chcela zdôrazniť opätovne, že situácia v oblasti ľudských práv v Európskej únii je vždy veľmi citlivou otázkou, ktorá si vyžaduje eh, pozornosť rôznych, eh, rôznym aspektom. No a v tomto rámci by som chcela poďakovať našej spravodajkyni pani Ferrara za jej ťažkú prácu v, tejto, v týchto otázkach. Ja počítam s širokou podporou, čo bude mať e, dobrý, dobrý dopad na našu spoluprácu a angažovanosť v oblasti základných práv. Ja som predložila 53 pozmeňujúcich návrhov a spolu podpísala som mnohé pozmeňujúce návrhy mojich kolegov. Naša skupina predložila celkovo 134 pozmeňujúcich návrhov. Čo sa týka prvej časti, správy pani Ferrara, kde sa zaoberá inštitucionálnymi otázkami. Tá je najnáročnejšia, ale dúfam, že sa nám podarí nájsť spoločné východiska. No a všetky nástroje, ktoré zabezpečuje zmluva na dodržiavanie európskych hodnôt stanovených v článku 2 e, zmluvy, treba nevyhnutne aplikovať a implementovať. Takže predtým, než vytvoríme nové štruktúry, treba v maximálnej miere využiť tie existujúce. Rovnako mimoriadne dôležité pre mňa, aby som povedala, že článok 7 zmluvy o fungovaní Európskej únii nám už dáva nevyhnutné mechanizmy na implementáciu charty základných práv a existujúce legislatívy v tejto oblasti. No a preto si osobne myslím, že nepotrebujeme nový mechanizmu, mechanizmus, ale namiesto toho potrebujeme internú stratégiu, ktorú posilní jeden princíp, a totiž, že všetky ustanovenia zmluvy a európska legislatíva sa má v plnej miere využiť a aplikovať na to, aby sme zaistili dodržiavanie základných práv v praxi. Samozrejme úloha agentúry pre základné práva a nezávislých odborníkov je veľmi dôležitá nielen pre prevenciu, ale aj boj proti porušovaniam ľudských, teda základných práv v EÚ. A z tohto dôvodu Chceme, aby agentúra vytvorila databázu, kde budú zverejnené všetky porušenia ľudských práv, okrem toho stratégia, o ktorej som už hovoril, by mala v súlade s princípom subsidiarity, tak aby Európska únia konala v rámci svojich kompetencií, tak ako to vyčlenuje zmluva. V druhej časti zmluvy, v druhej časti správy sa hovorí o porušovaní ľudských práv, a hovoríme aj o základných právach a v kybernetickom priestore, hovoríme o obchodovaní s, ľudskými ľudskými bytostiami, hovoríme o potrebe a posilniť boj proti terorizmu, vyzývame mm, na opatrenia na podporu rovnosti a diverzity, zdôrazňujeme práva detí, starších občanov, občanov s postihnutím a občanov príslušníkov národnostných menšín. Potreba intenzifikovať snahy na dodržiavanie práv E, všetkých v EÚ. Vyzývame komisiu na boj proti radikalizácii vrátane nenávistných prejavov. Potrebujeme vytvoriť spoločný európsky priestor spravodlivosti. Boli tiež predložené pozmejúce návrhy na zmenu e, odsekov o úsporných opatreniach a hospodárskej kríze. Na záver by som chcela zdôrazniť, že existujú aj iné oblasti v správe, e, ktoré sú pre našu skupinu veľmi citlivé a budú predmetom ďalších interných diskusí toto bol lista, aj kolegyne. Ďakujem pekne. A milé, chceli by ste tiež sa vyjadriť? Áno, ďakujem pekne, predsednička. Najskôr by som chcel poďakovať Laure. uvedli ste skutočne veľmi náročnú, tvrdú prácu počas ostatných týždňov. Veľmi si vážim to, čo ste uh, urobili touto senzitívnou problematikou. Ste sa dokázali vysporiadať veľmi citlivo a to oceňujem. Myslím, že tých 909 pozmejúcich návrhov ukazuje politický význam tejto oblasti pre Európske spoločenstvo, pre Európsku úniu a myslím, že to je veľmi dobrý znak toho, že túto vec berieme veľmi vážne. Veľmi, uskutočnili sa veľmi kvalitné diskusie a myslím, že tak bude aj v budúcnosti. Absolutne súhlasím s pani Ferrara, ktorá povedala, že štruktúra správy je veľmi dôležitou vecou a už sme o tom hovorili a myslím, že to tak je. Je to veľmi dobré smerovanie, ktorým ideme v tejto oblasti. No a pre mňa osobne a pre našu skupinu je veľmi dôležitá prvá časť tejto správy, pretože sa hovorí o niektorých veľmi dôležitých všeobecných otázkach a myslím, že to je také teoretické pozadie, teoretický základ celej správy a myslím, že preto je to veľmi dôležité. Ja som presvedčený o tom, že potrebujeme v tejto oblasti nejaký nový mechanizmus, predovšetkým preto, preto, že situácia sa mení, čelíme novým výzvam, politickej situácii v niektorých európskych krajinách preto samozrejme môžeme využívať existujúce nástroje a inštitúcie, ale musíme otvoriť eh, debaty o nových nástrojoch, inštitúciách, prístupoch a to musí byť dôležitou súčasťou budúcich debat. Podľa môjho názoru tu mnoho dôležitých tém, ktorými sa eh, správa zaoberá všetkými druhými diskriminácie, Rómami, ženami, deťmi, eh, skupinou LGBTI a to je skutočne centrálna časť správy. Tiež podporujem vytvorenie výročného politického cyklu na monitoring ľudských práv a ich dodržania v jednotlivých členských krajinách. Komisia by z dostupných zdrojov mala vypracúvať správy pre každú jednotlivú krajinu na základe informácií od Rady Európy, MVOčiek, Európskej agentúry pre základné práva. Rovnako by som chcel zdôrazniť, že takáto stratégia bude úspešná len vtedy, keď bude založená na právnom štáte, pretože to je predpoklad ochrany ľudských práv alebo e, predpoklad dodržiavania všetkých práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy a medzinárodného práva. Myslím, že právny štát zahra, eh, hrá na dôležitejšiu úlohu spoluprácu medzi členskými štátmi a preto treba vytvoriť eh, priestor práva bezpečnosti a spravodlivosti. Túto pozíciu podporuje aj komisia, to im musíme pripomínať. Myslím, že najdôležitejším bodom pre mňa je, že potrebujeme otvorenú diskusiu v Štrasburgu všetky horúce témy musia byť na stole a potom som si úplne istý, že budeme mať spoločnú správu s veľkou podporou. A to je najdôležitejšie pre našu skupinu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane pán Louis Michel. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Aj ja sa pripájam k tým, ktorí sa poďakovali za túto vynikajúcu prácu pani Ferrara. Domnievam sa, že je to práca vykonaná naozaj veľmi kvalitne, na vysokej úrovni. Pani Gál, prosím, vyjadrite kolegyni aj moju najúprimnejšiu sústrasť. Kolegyne, kolegovia, kodaňské Kritéria tu nie sú na to, aby sa uplatňovali len dočasne. To nie sú nejaké účelové kritéria, jednoúčelové. Musia byť vždy hmatateľné, hmatateľne implementované a uplatňujú sa vždy na všetky členské štáty. Nie iba v okamihu e, prístupu do Európskej únie alebo v tej prípravnej fáze. Pokiaľ ide o porušovanie právneho štátu a základných práv, Európska únia v súčasnosti robí len takú zlátaninu, e, takú veľmi zlátanú kreatívnu stratégiu a niekedy dokonca oportunistickú. Reaguje iba na jednotlivé prípady, od prípadu k prípadu. A my teraz potrebujeme systematické hodnotenie ľudských práv, objektívne a kontinuálne. Musíme kontinuálne hodnotiť situáciu vo všetkých členských štátoch a na základe spoločných kritérií. Potrebujeme podľa mňa každoročnú správu pre každý štát osobitne. S kolegami z mojej politickej skupiny, ktorí sú zastúpení tu v Líbe, sme sformulovali návrhy v tomto zmysle, ako som povedal. Všetky členské štáty majú nedostatky v dodržiavaní ľudských práv. Ja som bol spravodajca pre túto tému a musím povedať e, spolahlivo, že každý členský štát má problémy so základnými právami. Môj štát nie je e, z tých najlepších žiakov v tejto oblasti, musím povedať, a um, musíme jednoducho tieto veci si hovoriť otvorene. Spoločne musíme posilňovať v celej únii neustále základné práva. Čítam si e, takisto pozmenujúce návrhy poslancov z iných politických skupín a konštatujem, že aj iní sú za to, aby sa robili kontinuálne e, monitorovania a to všetkých členských štátov. Musíme mon- e, monitorovať uplatňovanie a takisto musíme monitorovať agentúru pre základné práva. Čiže v takomto smysle predložili návrhy aj DEVE, aj politická skupina SAD. E, pozmeňovací návrh 121 je obzvlášť zaujímavý. Ten predložila pani Gossenberg, tieňová spravodajkyňa, spolu s piatimi ďalšími poslancami z EPP. No a oni tam predkladajú myšlienku kontinuálneho hodnotenia v každom štáte. Tento, toto pozmeňo, tento pozmeňovací spôsob ide smerom toho, čo navrhovala aj pani Gál na poslednom stretnutí tieňových spravodajcov sa hovorilo o tom, že EPP by mohla podporiť toto kontinuálne hodnotenie štátov za predpokladu, že sa bude opierať o objektívne kritéria. A tí, ktorí e, navrhujú toto v iných politických skupinách, majú na mysli to isté. Samozrejme, keď chceme monitorovať každý štát, tak chceme mať spoločné objektívne kritéria. Nebudeme predsa odsudzovať e, jednu krajinu alebo druhú krajinu, nebudeme nikoho vypichovať. Takže z tohto pozmeňovacieho návrhu odvodzujem, že EPP sa môže pripusti, pardon, pripojiť e, k väčšine ostatných politických skupín, ktoré žiadajú konštruktívne a nestranné hodnotenie každého štátu osobitne. taká porovnávacia hodnotiaca tabuľka, to by malo byť minimum. Moja politická skupina navrhuje dokonca štrukturovaný a progresívny me- mechanizmus na základe modelu európskeho semestra. Takýto mechanizmus by dal komisii možnosť príjmať takisto formálne odporúčania jednotlivým členským štátom, ktoré porušia základné práva. Článok 7 v súčasnom stave, ja ho dobre poznám, pretože som takisto s ostatnými e, pracoval na jeho prepracovaní po e, škandále EDER v Rakúsku, ale súčasný článok 7 nám nedovoluje e, ísť veľmi ďaleko. Nemôžeme prekročiť súčasný rámec. Každý štát má právo veta týchto obla- v tejto oblasti, takže e, článok 7 v súčasnosti nepostačuje na to, aby sme mohli realizovať to, čo chceme realizovať, aby sme dosiahli náš stanovený e, cieľ. Potom tu máme pozmeňovací návrh 210 e, tieňového spravodajcu EPP. Tam sa hovorí o trestnoprávnych konaniach v prípade porušení práv ja som takisto predložil um, pozmeňovací návrh, ktorý umožňuje pokryť čo najväčší počet špecifických porušení. Pani spravodajkyňa pokryla už mnohé veci a ja navrhujem ešte špecifický boj proti terorizmu, uh, programy masového sledovania, uh, nové technológie, mám na mysli napríklad bezpilotné lietadla, takisto téma Rómovia, deti, bezdomovci. Myslím si, že táto správa Ehm, nemôže ani vymenovať všetky tie skupiny vyčerpávajúcim spôsobom. Kolegyne, kolegovia, toto naše zhromaždenie zastupuje európske národy a preto neustále musíme bojovať za demokraciu a za základné práva tvárov tvár v súčasnej situácii musíme bojovať za európsky projekt. Teraz práve máme príležitosť, aby sme ukázali občanom, že e, základné práva e, to sú, to sú práva, ktoré jednoducho, o ktorých sa nesmie ani diskutovať. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane pani Veržia. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Ja do veľkej miery súhlasím s tým, čo doteraz zaznelo. Takisto sa chcem osobitne poďakovať eh, spravodajkyni, pretože je veľmi príjemné s ňou spolupracovať a takisto prosím pani Gál, aby našej kolegyni um, odovzdala úprimnú sústrasť. Ja som si prečítala veľkú časť pozmeňovacích návrhov a Myslím si, že nie všetky, ale veľká väčšina týchto návrhov je kompatibilná. Myslím, že sa tam zhodneme. Niektoré pozmeňovacie návrhy sú obzvlášť významné. ja mne takisto veľmi záleží na tom rámci, ktorý ste navrhli. Ten musí byť jasný, jednoznačne Musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme zachovali štruktúru správy, pretože tá správa musí byť čitateľná. Spolu s ďalšími členmi mojej politickej skupiny sme predložili približne 70 pozmeňovacích návrhov. Mm, sú to návrhy, ktoré sa týkajú vecí, ktoré e, nie sú dostatočne zdôraznené v správe rôzne menšiny, Rómovia, LGBT, migranti a takisto súlad vnútornej a zahraničnej politiky a ochrana údajov, to sú veci, ktorých sa dotýkame v tých návrhoch. Pani Gal hovorila, že je, že je tu určitý, určitá nová perspektíva. Ja v tejto oblasti pracujem 30 e, rokov, väčšinu z toho času som bojovala za ľudské práva a teraz bojujem proti regresii, um, ktorá hrozí v Európskej uh, únii. Čiže uh, v rámci tejto stratégie musíme podporovať a chrániť určité minimum. Ale to má byť iba prvá etapa. Musíme ísť ešte ďalej ak sa nám to nepodarí, môžeme si klásť otázku, či charta základných práv má skutočne e, nejaký význam, alebo je to len pekne vyzdobený výklad. Pán Mišel spomenul, že občanom EÚ veľmi záleží na tejto otázke. Ľudské práva, základné práva a právny štát. Toto občania e, opakujú v každom prieskume Eurobarometru. Pre nich európsky sen znamená hlavne toto. Takže musíme na tom pracovať. A takisto je dôležité, aby sme dbali, aký imič alebo aký obraz odovzdáva EÚ navonok ak EÚ nebude schopná zabezpečiť rešpektovanie základných práv na vlastnom území, tak um, nebudeme schopní um, premietať nejaký pozitívny obraz navonok. Ďakujem. And Mrs. Van Berg. Ďakujem pekne. Van Berg. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Európska únia a členské štáty majú chartu základných práv. To chceme európskym občanom garantovať. Opiera sa to na naše spoločné hodnoty. Chceme žiť vo svete, kde ľudské práva, zrovnoprávnenie, to sú všetko právne princípy. Európska únia povedala, že bude podporovať tieto spoločné hodnoty a bude ich dodržiavať a každý štát musí dávať pozor aj na svoju národnú identitu. Ja poukazujem na princíp subsidiarity a preto vnímam s obavami ako sa do tohto dokumenta, dokumentu o základných právach v Európe dostala, dostali stranické politiky. Nuž, eh, to je porušenie národných eh, zákonov, ak nebudú eh, internovať utečencov bez, s výnimkou detí. Ďalej sú tu, ďalej sú tu ustanovenia o migrácii, No a bolo to iste vedomo vytvorené. Musíme mať všetci rovnaký názor v migrácii, tak ako, tak ako spravodajky, aby sme mohli podporiť tento dokument. Ja musím povedať, že odsudzujem, že v poslednom čase sa v Európe objavili antisemitistické násilné činy. Nie sme v tomto prípade len za toleranciu, ale musíme chrániť slobodu vierovýznania pre všetky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Jurek. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel upozorniť na to, že návrh tohto uznesenia je pomerne jednostranný a hovorím, vyjadrujem to formou mojich pozmeňujúcich návrhov. Je prekvapivé, že keď eh, hovoríme o príkladoch nedostatočnej tolerantnosti, hovoríme o nedostatočnej tolerancii oproti voči islamu, ale nehovorí sa tu o nenávisti voči kresťanom. Aj keď, keď sa pozrieme na štatistické údaje, to nie je zaručené. posledné údaje zverejnené vo Francúzsku hovoria, že medzi viac ako 200 prípadmi ničenia hrobov 56 súviselo s kresťanskými hrobmi. Rovnako veľký podiel útokov na chrámy a kostoly súvisí s kresťanmi. Samozrejme, tá o mier a spravodlivosť sa musí starať o všetky náboženské skupiny a hlavne, keď vidíme skutočnosť, že táto skupina porušení princípu tolerantnosti nie je zdôraznená. To nás veľmi znepokuje. Dúfam, že naše pozmeňujúce návrhy budú prijaté, pretože v Európskom parlamente naznačujeme a upozorňujeme na tieto prípady vo svete, a musíme silno zareagovať proti prípadom porušovania tolerantnosti aj v Európe. A je tu ďalšia otázka, ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť. aby zaujímalo, čo sa deje v 28 členských štátoch. Pretože ja vidím, že zástupcovia nejaké väčšiny, ktorí radi vystupujú ako ochrancovia menšín. Stále upozorňujú na článok 7 zmluvy, ale pripomeňme si, že článok 7 zmluvy hovorí o sankciách a vylúčení členských štátov. Myslím, že by sme mali upozorniť radšej Európanov e, na no to, čo nás na čo nás upozornili referenda v Chorvátsku alebo na Slovensku, čo sa týka prírodzenej rodiny alebo práv rodičov. Ak chceme hovoriť o zjednotenej Európe, potrebujeme sa vzájomne počúvať. Bolo by veľmi dobré, aj keď nečakám, že sa to stane, ak by v tomto uznesení sme mohli upozorniť na útoky, ktoré sú podľa môjho názoru nepriateľné, útoky proti Chorvátom a Slovakom proti po referendách, a hlavne keď vidíme, že na Slovensku 1,5 krát viac občanov hlasovalo v referende ako vo voľbách do Európskeho parlamentu ak sa skutočne zamýšľame nad jednotenou Európou serióznym spôsobom, nemôžeme na to zabúdať. No a keď na začiatku 20. storočia sme otvorili Európsku úniu, a tá bola rozšírená, mnohí ľudia to chápali ako že niektoré členské štáty sa pridali k existujúcej únii, aj keď musíme teraz preukazuje rešpekt všetkým členským štátom. Samozrejme dá sa slobodne hovoriť o, o článku 7 a jeho použitie, ale otázka je, ako to skončí pre Európu. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa vyjadriť k trom bodom. Poprvé, podľa mňa je úplne neakceptovateľné, aby sme hovorili o základných právach VÚ e a porovnávali to s tým, čo za, zažívame v oblasti antisemitizmu, islamofóbie alebo vandalizmu na cintorínoch. E, toto sa sem nemôže dostať. Nemôže nás to ovplyvňovať. No a po druhé, keď Európska únia schvaľuje zákony, napríklad e, zákony o žiadateľoch o azyl, tak potom tieto zákony musia platiť pre všetkých, pretože všetky členské štáty schválili tieto návrhy, respektíve svojim vstupom do EÚ ich akceptovali. Takže tieto zákony nepredstavujú zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov. Je to potrebná kritika, ak takéto zákony v členských štátoch nie sú dodržiavané. Azylový balík platí pre všetky členské štáty. No a posledná pripomienka, ktorá sa vzťahuje aj na našu budúcu prácu. Louis Michel to spomenul V každom členskom štáte dochádza k porušovaniu základných práv. A už je naozaj na čase, aby sme sa začali zamýšľať nad tým, kde je tá únia hodnot a kde v Európskej únii naozaj dodržiavame hodnoty a kde ich porušujeme. Niektoré hodnoty nie sú realizované v členských štátoch a dôvodom toho je chybajúca politická vôľa v členských štátoch. Dôvodom nie sú zlé zákony ktoré my schvaľujeme. A myslím si teda, že táto správa je potrebná, nudná, nutná a bude aj v budúcnosti nutná. A našou úlohou je znova znova dávať ten prst do rany a ukazovať, kde presne je problém, pretože to, čo je zhnité, to musíme pomenovávať dennodenne a členské štáty musia v praxi implementovať to, k čomu sa teoreticky prihlásili, k tým hodnotám Európskej únie. Ďakujem. Michel Niedermüller. Pán Niedermüller. Ďakujem. Dve stručné pripomienky. V reakcii na kolegov, ktorí sa vyjadrili predo mnou musíme veľmi jasne povedať, že neexistuje žiadne protikresťanské hnutie na politickej úrovni v EÚ. Možno v niektorých iných častiach sveta existujú protikresťanské hnutia, ale nie v EÚ. A toto je správa o základných právach Európskej únie. To je moja prvá pripomienka. Druhá pripomienka, keď hovoríme o nelegálnej migrácii, musíme si uvedomiť, že títo ľudia hľadajú azyl. Pochádzajú z krajín, kde je vojna, chcú nový život v Európe. A keď povieme, že týchto ľudí máme zatýkať alebo brať do väzby, tak už porušujeme základné práva EÚ. A preto si myslím, že potrebujeme spoločnú európsku imigračnú a azylovú politiku. Nemôže si to riešiť každý štát rovnako, pardon, svojím spôsobom. Tak ako to vidíme teraz, to je zlé riešenie. Ďakujem. Pani Lauistin. Pani Löwenstein. Ďakujem. Chcem zdôrazniť, že naozaj tu existuje potreba nejakého permanentného monitorovacieho mechanizmu. Niektorí si myslia, že by to bolo zasahovanie do suverenity alebo autonómie členských štátov. Ja si ale myslím, že si musíme uvedomiť, aké dôležité e, skúsenosti sme nadobudli v Rade Európy. Nie v EÚ, ale v Rade Európy. Tam e, majú takéto monitorovacie orgány, ktoré e, odvádzajú veľmi užitočnú a dobrú prácu, nezasahujú do žiadnych záležitostí štátov, vytvárajú konkrétne indikátory, kritéria, zbierajú údaje a to je veľmi užitočné. Ja som 12 rokov pracovala v takýchto orgánoch a viem, že je to užitočné. A táto práca nám pomáha pochopiť tieto problémy, ktoré sú v štáte, v každom štáte a ten prístup od štátu k štátu eh, je veľmi užitočný. Je to mechanizmus, ktorý by mohol byť veľmi nápomocný aj preto, aby sme začali lepšie chápať čo, veci, ktoré sa dejú v každom štáte. Na základe toho by sme mohli rozvíjať potom lepší dialog s tým štátom. takáto parlamentná práca je oveľa plodnejšia ako administratívna práca. No a my ako poslanci musíme byť aktívni, musíme sa do toho zapájať. Pán Škripek, nech sa páči. Thank you very much. Uh, I'm also uh, grateful for this, <clears throat> for this work of Ms. A ja som vďačný za prácu pani Ferrara a chcem povedať, že rešpektujem princípy ľudských práv. Myslím, že ako ľudské bytosti máme v sebe dôslednosť, ktorú nemôžno e, odvolať alebo ignorovať. E, ale ľudské práva by nemali byť e, nástrojom pre určité skupiny a to hovorím vedome. Musíme dať rovnaký rešpekt ľudských práv nielen niektorým skupinám, alebo, alebo niektorým sú ktoré zdôrazňujú niektoré práva, alebo niektoré špeciality aby podporovali svoje záujmy a svoje agendy. Takže keď hovoríme o stave ľudských práv, tak by sme mali hovoriť aj o zraniteľných e, e, a znevýhodnených ľuďoch, napríklad o mentálne posunutých ľudích, e, osamelé matky alebo otcovia, starší, starší ľudia, občania nezamestnaní ľudia. Takže my musíme byť hlasom pre týchto ľudí. No a tiež chcem povedať, že aj kresťania, tak ako môj kolega z Polska povedal, e, e, sú v tejto skupine a akokoľvek súhlasím alebo nesúhlasím, musíme povedať, že kresťania sú prenasledovanou skupinou. Eh, eh, áno, antisemitizmus, antiislamizmus je tu, ale ja zdôrazňujem, že tu je aj protikresťanské hnutie a je dosť viditeľné v Európe. Takže vyjadrujem obavy nad určitými trendami v tomto eh, parlamente. Minulý týždeň v parlamente, keď sme, v plenárke, keď sme diskutovali o Keni, tam boli určené názory, že ľudia zomierajú len preto, lebo jednoducho zomreli. Ale tieto deti, títo ľudia zomierajú pre svoju vieru, pre svoju vieru Výša Krista. Tak prosím, nezatvárame si oči pred eh, kresťanmi, ktorí trpia aj v Európe. Takže ak chceme ochraňovať židovské a moslimské komunity, tak musíme zaručiť bez, eh, slobodu eh, vyznania a musíme rešpektovať e, občanov a ich e, kultúrny a náboženský kontext. Keď hovoríme o ľudských právach, tak musíme zdôrazniť e, napríklad prípad vo Francúzsku, kde ľudia sú prenasledovaní, potrestaní za to, že napríklad nosia symbol rodiny, na ktorom je zobrazená žena, muž a deti. Ďakujem. E, toto myslím, že nie je rešpektovanie ľudských práv. Uh, Mrs. King. Pani King, e, žiadali ste o slovo. Grazie. Ringrazio anch'io l'onorevole Ferrara per... Ja sa chcem poďakovať pani Ferrara za e, jej prácu. Je to príležitosť pre diskusiu o veľmi dôležitej téme. Súhlasím s mnohými ľuďmi, ktorí vyjadli názor, že e, ročné monitorovanie ľudských práv je dôležité. Často si myslíme, že sme odolní. E, myslíme si, že e, porušovanie ľudských práv je niečo, čo sa deje ďaleko od nás. Ale to nie je tak. V tejto chvíli Dokonca aj teraz e, myslím, že sa dejú e, veľmi strašné veci. E, v demokratických štátoch dochádza k porušeniam ľudských práv. A ak si to nebudeme všímať, tak si ľudia na to zvyknú. Toto je nástroj, ktorý nám pomôže posilniť demokraciu. A ak si budeme eh, uvedomovať, že takýto nástroj máme k dispozícii, tak eh, posilníme aj naše úsilia v pomoci iným krajinám. Toto nie je len prostriedok eh, samoučelný. My môžeme byť vzorom. Keď Európska únia dostala Nobelovú cenu mieru, tak to je povzbudenie pre nás, aby sme boli ešte bdelejší. po celom svete eh, občania, emigranti eh, sa stávajú obeťami porušení ľudských práv. Takže toto je nástroj na posudzovanie ľudských práv. Ja sa chcem teda pripojiť k tým, ktorí povedali, že musíme posilniť eh, každoročné podávanie správ. Pani Erens, chcete, chcete prehovoriť? Áno. Ďakujem. Poviem to otvorene. Kto hovorí o tom, že v EÚ máme nejaké prenasledovanie kresťanov, tak e, vlastne znižuje prenasledovanie kresťanov v iných regiónoch. A to nemôžeme dovoliť. Každý e, útok na cintoriny alebo e, na zastupcov viery budeme musieť odsúdiť, ale tu v EÚ hovoriť o tom, že sú kresťania systematicky prenasledovaní, lebo tu hovoríme o systematickom prenasledovaní, o systematickom porušovaní ľudských práv, to nemôžno povedať. A bol by som rád, keby sa tí, ktorí sa takto zasadzujú za kresťanov, a samozrejme majú na to právo, aby sa angažovali aj za to, aby mnohí kresťania v útečných táboroch v Iraku alebo v Sýrii, aby dostali podporu. A ukončím vetou e, biskupa Sabil, z Iraku, ktorý povedal, že pokoj bude len vtedy, keď sa zmierime s e, inými náboženstvami. Takže to nemôžeme interpretovať iným spôsobom. Prosím, e, musíme e, v tomto ohľade hovoriť s mierou. To je dôležité. OK, last e, person. E. Pán Jurek, ako posledný rečník, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som e, opravil niečo podľa vnútorných práv. Ani pán Škripek, ani nikto iný nehovorí o prenasledovaní kresťanov ak eh, hovoríme o antisemitizme alebo o islofómii v tomto uznesení, tak nehovoríme, že Židia alebo moslimovia sú v členských štátoch prenasledovaných. Hovoríme o nepriateľských e, pocitoch, postojoch. E, to, to je možno preto, že v našich členských štátoch máme množstvo negatívnych skúseností Hmm, z minulosti. Nechcem povedať teraz pani predsedničku, aby e, teda e, namietala určit, voči určitým e, stanoviskám, ale keď hovoríme o e, znesvedcovaní cintorinov židovských alebo moslimských, tak to nemôžeme považovať za obyčajné, obyčajný vandalizmus. To je vlastne prejav nenávisti hovorím o predchádzajúcom ročníku, nie o vás, madam. Takže mali by sme zabezpečiť, aby sme ochraňovali každého proti takýmto prejavom nenávisti a vandalizmu. A našou povinnosťou je, aby sme e, reagovali na fakty. Európa solidarity a sociálneho zmieru je Európa, ktorá musí e, bojovať proti nenávisti. A nie Európa, ktorá bude budovať ideológie, e, ktoré sa budú používať na to, aby, e, aby ohrozovali iných. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po maďarsky. Ďakujem pekne, pani Ferrara. E, ďakujem. Vaša správa sa venuje veľmi dôležitej téme situácii základných práv v Európskej únii k základným právam patrí aj to, e, že niekto môže používať svoj materinský jazyk pri vzdelávaní, e, pri e, verejnej správe a v každodennom živote. Vo svetle tohto by som teraz považoval za veľmi dôležité, aby pri menšinách sa zohľadňovali aj tradičné národnostné menšiny a aby sa skúmalo to, aké majú možnosti na používanie svojho materinského jazyka. To nie je len časť e, základných práv, ale e, je to vlastne aj záruka e, e mnohorakosti v Európe. To je dôležité nielen v Európskej únie, ale Európska únia by toto mala presadzovať aj vo svojej e, susedskej e, politike a dbať na dodržiavanie tohto práva, aby boli e, ochránené menšiny. Ďakujem. Teraz sa chceme ešte spýtať Európskej komisie, či chce niekto zaujať stanovisko zo strany komisie. Nie. Na záver teda chcem požiadať pani Ferrera, aby e, podala svoje záverečné vyjadrenie. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A ja chcem vyjadriť e, sústrasť pani eh, Golsenberg eh, a prosím pani Gala, aby to sprostredkovala. Ďakujem eh, tieňovým spravodajcom za ich podstatný príspevok. Bola to veľmi zácna podpora, ktorú mi poskytli. A chcem sa tiež poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa dnes vyjadrili. A čo možno povedať k tejto diskusii? Európsky parlament a Európska únia musí zohrávať proaktívnu úlohu. Európska únia musí byť e, garantom základných práv a musí navrhovať aj možné opatrenia. Ja si myslím, že všetci sa zhodneme na potrebe sústavného monitorovania. To povedali mnohí. Toto nie je nejaká inkvizícia, toto nie je e, poukazovanie na vyníkov a ich zahambovanie, ale tu ide o to, aby sme si uvedomovali, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch. Je to otázka toho, či rozumieme tomu, e, kde a ako máme e, zasiahnuť a aby sa základné práva rešpektovali. Ja si myslím, že musíme využiť nástroje, ktoré už máme k dispozícii. Ale tiež si musíme uvedomiť, že i nástroje, ktoré máme, nie sú úplne postačujúce. Preto si myslím, že by bolo užitočné, aby sme mali viac nástrojov k dispozícii. Samozrejme pri rešpektovaní princípu subsidiarity. Nechceme E, zasahovať do legislatívy jednotlivých členských štátov, ale pri rešpektovaní subsidiarity e, by bolo dobré, keby sme mali mechanizmy, ktoré môžu zlepšiť e, monitorovanie v jednotlivých krajinách, aby sme mohli vytvoriť alebo zaručiť lepšiu a silnejšiu ochranu základných práv. Ako povedala pani Ange. A my musíme e, e, e, dbať a uvedomovať si rozdiely, ale to je jedný, jediný spôsob, ako môžeme zaručiť vysoký stupeň ochrany základných práv. Pokiaľ ide o migračnú politiku, musím zdôrazniť, že tu hovoríme o správe, ktorá sa venuje ochrane základných práv. A ako si možno uvedomujete, existuje iný strategický dokument alebo správa, pokiaľ ide o situáciu v Stredomorí. Ale ja sa chcem sústrediť na túto správu, e, na základné práva. Nejde o základné práva e, pre všetkých, e, teda nejde o nejakú zvláštnu kategóriu základných práv pre žiadateľov o azyl. Nehovoríme o, o, o zasahovaní do kompetencií členských štátov. Hovoríme o výzvach, o varovaniach, a je to vždy na členských štátoch, aby aplikovali svoju vlastnú legislatívu eh, vrátane oblasti žiadateľov azylu. Teda ide eh, o ochranu práv, nie o poskytovanie finančných prostriedkov. A pokiaľ ide o toleranciu e, v súvislosti s náboženstvom, e, v správe sa to hovorí a bolo tam niekoľko pozmeňovacích návrhov k tejto téme. Hovoríme o islamofóbii, hovoríme o afrofóbii. Zdá sa, že často princípy náboženstva, slobody myslenia, slobody svedomia, to sú často princípy, ktoré sa porušujú. Eh, úcta k náboženstvu, ale aj úcta k eh, eh, sekulárnym vieram. Aj to je potrebné zabezpečiť. A, a aby sme mohli pokračovať Dúfam, že sa nám podarí nájsť e, kompromis e, pri e, všetkých pozmeňovacích návrhoch. Budem ďalej pracovať v duchu spolupráce. Doteraz sa nám to darilo a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý výsledok. Ďakujem. Ďakujem. Pani Ferrera, chcem oznámiť, že E, zasadnutie tieňových spravodajcov bude počas e, budúceho zasadnutia v Štrasburku a hlasovanie e, bude presunuté na 25. júna v dodatočnom zasadnutí výboru LIBE. A pretože ďalší bod ide o veľmi dôležité stanovisko Európskej komisie E, to, buď, to je naplánované na 4.30, tak prerušujeme, prerušujeme zasadnutie do 4.30, uvidíme sa 4.30, ďakujem.

Okay,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

Okay, dear colleagues, we will start the... Kolegyne, kolegovia, začneme diskusiu 22a výmena názorov po rozhodnutia konferencie predsedov z 30. apríla o možných dopadoch a vrátane na práva a štatút člena Európskej únie, ak sa členský štát rozhodne znaviesť trest smrti. 30. apríla konferencia predsedov rozhodla, že túto otázku eh, dá na výbor LIBE. Preto eh, na zváženie pred ďalším zasadnutím konferencie predsedov 13. mája. Najskôr dostane slovo pani Mišu a potom poslanci, ktorí by chceli sa k tomu vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem vám za možnosť vystúpiť pred vašim výborom. Predseda, Junk, predseda komisie Juncker a prvý podpredseda Timmermansa už sa vyjadrili k tejto téme minulý týždeň. Dovolte mi prejsť priamo k veci článok 2 Európskej charty základných práv zakazuje akékoľvek osobe zakazuje, aby akákoľvek osoba bola odsudená na smrť alebo popravená. Európsky, súdny, Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že trest smrti je porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Zrušenie trestu smrti je podmienka, e, ktorú musia štáty plniť na to, aby sa stali e, členmi Rady Európy alebo EÚ. Ja chápem, že konferencia predsedov vás požiadala, aby ste zodpovedali eh, na tú otázku, ktoré ste hovorili na začiatku. No a čo sa týka komisie, je nepochybné, že zavedenie najvyššieho trestu bude porušením základných hodnot a zavedenie trestu smrti v členskom štáte by preto viedlo k uplatňovanú článku 7 zmluvy. Mechanizmus článku 7 zmluvy hovorí o hodnotách, ktorých sa, o ktorých sa píše v článku 2, vrátanie ľudskej dôstojnosti a rešpektovanie ľudských práv. Článok 7 umožňuje prerušenie niektorých práv odvodených z uplatňovania zmluvy v príslušnom členskom štáte, vrátanie hlasovacích práv zástupcov vlády členských štátov a revy. Ako viete, členský štát má osobitné ustanovenia, ale článok 7 hovorí o sankčnom mechanizme, ktorý bol špecificky vytvorený na zaistenie dodržiavania základných práv uvedených v článku 2 špecifických situácií v Maďarsku dovolte mi vyjadriť následovné pripomienky. Predseda komisie Juncker minulý týždeň povedal, že pán Orbán by mal okamžite eh, povedať, že nie je jeho zámerom opätovne zaviesť trest smrti. Ak by to bol jeho zámer, a citujem predsedu komisie Junckera, bol by to boj. No a komisia povedal, že maďarská vláda, vláda nemá plán e, opätovne zaviesť trest smrti a že premiér Orbán uistil predsedu parlamentu Šulce, že maďarská vláda bude rešpektovať e, všetky európske zmluvy a legislatívu. Hovorím o najnovšom tlačom vyhlásení predsedu Šulca, avšak ako maďarská vláda by prijala kroky na opätovné zavedenie trestu smrti, Dovolte mi zdôrazniť, že komisia je ochotná okamžite použiť všetky prostriedky na zaistenie toho, aby Maďarsko a akýkoľvek ďalší štát dodržal všetky povinnosti vyplývajúce z európskeho práva a rešpektoval všetky hodnoty Európskej únie uvedené v článku 2. Kto to nerobil, tak by to bolo jasné porušenie európskych hodnot. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne. Pani Mišu. Teraz zostanú priestor koordinátory na vyjadrenie pani Sipel. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela pani Mišu eh, poďakovať za jej eh, slova, ktoré som však očakávala. Prednedávnom sme dostali vo sme dostali e-mail od maďarskej delegácie EPP, ktorá poukáže na to, že samozrejme debata o treste smrti neznamená, že trest smrti bude opätovne zavedený. Ja myslím, že pán Orbán a jeho vláda sa hrajú s ohňom, pretože aký zmysel má debata o opätovnom zavedení trestu smrti v členskom štáte, ak tu nie je zámer zaviesť tento trest, čo za tým môže byť, je v najlepšom prípade, že chcú vyvolať e, nejakú, nejaké nálady a myslím, že v každých členských štátoch je jasné, že v niektorých situáciách sa nájdú občania, ktorí budú za trest smrti. No a preto myslím, že je nedbanlivé a, a takmer Eh, takmer sa tým podnecujú eh, eh, podnecujú rozpory. No a myslím, že slova pani Išu sú bez pochyby pravdivé, ale ja chcem upozorniť ešte na jednu vec, aj keď konferencia predsedov nerozhodla, na pléne minulý týždeň sme hovorili o priateľskom referende pána Orbana A kolega hovoril o tom, že je vynikajúce, keď eh, sa spýta občanov. Avšak eh, ten dotazník nie je dotazník, ale manipulatívne sa tu pracuje a už eh, nadpis dotazník k konzultácii a imigrácii, už takýto, takýto nadpis, že terorizmus a pristahovalectvo medzi nimi je takýto súvis, to je manipulatívne a keď sa pozriete na otázky, ide len o negatívne veci, o súhlas s tým, čo Orbán a jeho, jeho vláda, o čom diskutujú až do zatýkania utečencov a ja chcem minimálne uvieť do protokolu, že táto forma je neakceptovateľná. Ďakujem pekne. Pani Holmajer. Ja som trochu zarazená. Diskusie na tému trestu smrti sa neustále objavujú, keď sa stanú tie najťažšie zločiny a my sme vedome proti tomu. Všetci sme proti, nediskutujeme proti tomu. Maďarská vláda potvrdila, že neplánuje a nezamýšľa e, zaviesť alebo do svojej legislatívy zaviesť trest smrti. To treba e, všeobecne prijať a myslím, že všetci to podporujeme. Nikto z nás nechce trest smrti v Európe potom zavádzať a myslím, že to bolo minister spravodlivosti to jasne povedal, ako aj samotný premiér, ako aj hovorca vlády, takže to nemusíme nejak veľmi diskutovať a ja som zarazená, že tomu sa, sa do toho miešajú hneď aj ďalšie dve, tri témy. By som chcel navrhnúť, že v niektorých oblastiach sa populisti snažia tému imigrácie to ťažkého rámca. Však to nie je správne miesto ja myslím na českých susedov, alebo sociálno-demokratický minister povedal, že keď príde prvý imigrant, robí referendum o tom, či Češi želajú. Ja myslím, že bez ohľadu na to, kto je vo vláde, e, debata o imigrácii a v niektorých postkomunistických krajinách je veľmi náročná. Pomenú si Polsko, pravicoví populisti, hovoria o otázka imigrácie a úžasnej vláde aj tým, ktorí sú v opozícii a chcú plniť svoje úlohy, nuž sú len proti sebe poštovať obyvateľstvo. No a ja myslím, že treba sa o tom rozumne porozprávať. V Maďarsku navrhujem, aby sme z hľadiska toho, že Neviem, prečo sa to dostalo do zlého kontextu. Trest smrti pre EPP neprichádza do úvahy ani pre maďarského premiéra a preto, Bohu vďaka, tá diskusia je bezpredmetná. Ďakujem pekne. teraz eh, pán Rála, ktorý nahrádza pána Kirkopa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Orbán a maďarská vláda veľmi jasne povedali, že neplánujú opätovne zaviesť trest smrti, takže vzhľadom na to, čo práve povedala pani Sipel, aký je zmysel debaty o následkoch takéhoto kroku. Ale musíme smieriť s tým, že veľký podiel Európanov nie sú kategoricky proti trestu smrti a preto táto téma ako akákoľvek ďalšia musí byť otvorená diskusii. Tiež myslím, že je nešťastné, že parlament sa neustále využíva ako platforma na útoky na demokratický demokratickú vládu jedného členského štátu. Často zaznieva že pán Orbán a maďarská vláda porušujú naše spoločné hodnoty. Otázka je, kto definuje tieto európske hodnoty, kto rozhoduje o tom, aké hodnoty sú európske a ktoré už nie. Mne sa zdá, že keď pravica a liberáli eh, hovoria, že európske hodnoty, o európske hodnotách hovoria o vlastnej agende, čo nezdielajú všetci Európania. Ako som povedal, maďarská vláda maďarskú vládu zvolili maďarskí občania a preto zastupuje ich hodnoty. A keďže Maďarsko je súčasťou Európy, tak eh, tieto hodnoty môžu byť len európske. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Intvelt. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja nemusím veľa hovoriť o trestu smrti a vyjadrenia pána, pána Orbána. Pre mňa trest smrti je barbarská, stredoveká praxa nemá žiadne miesto v Európskej únii. Nemusíme o tom hovoriť, pretože všetci vieme, že pán Orbán eh, sa provokatívne vyjadruje neustále a ukazuje prostredník európskym hodnotám. A všetci vieme, že teraz smrti nebude prijatý. Ale dôvod, prečo chceme túto diskusiu, to je dotazník, ktorý bol zaslaný. A citujem, z blogu komisára Timemasa, Verejná konzultácia je dobrá vec, ale verejná konzultácia na základe predpojatého a predpojatých a zavádzajúcich otázkach o predsudkom voči imigrantov nemôže byť braná ako seriózna báza pre tvorbu politiky. Ja vám odporúčam, aby ste prečítali tento blok. Pán Timmermans hovorí, že to je oficiálny názor Európskej komisie. No a mňa zaujíma, pýtam sa pani Mišu, či toto je e, stanovisko Európskej komisie, tak kedy komisia bude konať. Vládne pán Timmermans cez blok alebo využije právomoci Európskej komisie, aby chránil hodnoty Európskej únie, e, pretože to má urobiť podľa zmluv. To je jeho práca, za to berie peniaze. Takže mňa zaujíma, čo urobí. A posledná otázka pre EPP, pretože podporujem slova pani Holmajer, ďakujem za to. A tiež súhlasím s tým, že populizmus existuje všade, nie je to monopol jednej politickej strany. Je to všade, aj u nás. Ja sa pýtam EPP, kam ešte musí pán Orbán zájsť predtým, než poviete, že už E, nere, ne, predstavuje hodnoty EPP Pepe nemôže byť členom našej rodiny. Vy vysielate tiež signál vonkajšiemu svetu a toto je tiež o dôveryhodnosti európskych hodnôt, o ktorých všetci hovoríme, že ich obajujeme. Takže myslím, že všetci vrátane EPP by sme mali vyslať signál, že tieto myšlienky, ale aj tieto postupy, toto nie je len jeho názor, toto je vládna politika. Vládna politika. Bude to EPP aj naďalej tolerovať? Ďakujem pekne. And, uh, Ernst. Pani Ernst? Ja chcem povedať dve veci. Zajtra, pardon, včera ma oslovila iránska delegácia z teheránskeho parlamentu. Boli u mňa na návšteve a my sme im vysvetľovali, prečo sme proti trestu smrti a aké existujú dôvody na to, aby ehm, sme hovorili to, čo hovoríme, že právo na život rovná sa civilizácia. A keď teraz niekto hovorí, že mohli by sme predsa len diskutovať o treste smrti, veď to nie je také strašné, o všetkom sa dá diskutovať, tak tým vlastne vysielame veľmi zlé posolstva. Ja by som rada počula od Maďarska, ako chce v budúcnosti chrániť napríklad slobodu médií. To by ma veľmi zaujímalo. Ak to pôjde takto ďalej a ak z tejto krajiny budú vychádzať takéto odkazy, takéto posolstva, čo mňa osobne veľmi boli, tak e, dôjde k tomu, že Charta základných práv sa s nami rozlúči postupne, postupne sa rozlúčime s právnym štátom, ale toto nemôžeme dopustiť a preto, či už sa takéto niečo stá, e, dotýka Maďarska alebo Českej republiky alebo nejakého iného štátu, tak um, musíme to kritizovať, musíme kritizovať, nesmieme sa toho báť, nesmieme pripúšťať e, takéto diskusie. A takéto diskusie, ak niečo také začne, tak to okamžite by sa malo dostať do výboru LIBE tu v Európskom parlamente a mali by sme na to reagovať. Pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem. Tá atmosféra v Maďarsku, to, že sa začína diskutovať o treste smrti, to sa nedá len tak odčiniť. Nedá sa to spravedlniť tým, že chceli tam viesť iba nejakú sokratickú debatu nemôžu povedať, že všetko eh, je v poriadku, ako to povedal hovorca vlády, keď potvrdil, že neplánujú zaviesť trest smrti. Atmosféra už bola vytvorená, tak povediac, a nedá sa to len tak poprieť. Ja som veľmi rada, že nemusím obhajovať Fides ako politické zoskupenie v tomto parlamentu. Ale ja nechcem hovoriť eh, o treste smrti. Ja chcem hovoriť o tej konzultácii, o tom prieskume, o migrácii a chcela by som, aby zástupcovia komisie sa k tomu vyjadrili, pretože želaním tohto parlamentu bolo nie len diskutovať o treste smrti, ale aj o tom, čo tu Maďarsko plánuje v tom prieskume. A personál pána Šulca jasne povedal, že sa nemusíme tu obmedzovať iba na rozpravu o treste smrti. Ja sa domnievam, budem už asi opakovať, čo povedali kolegovia, ale ja sa domnievam, že nestačí, ak komisár pre základné práva dá niečo na svoj Facebook, keď tam uvedie svoj názor na to, čo sa deje práve v Maďarsku v diskusii o migrácii. Ja si myslím, že teraz je na čase, aby, začal, aby sa spustil náš mechanizmus pre ochranu právneho štátu pretože tie otázky v tej konzultácii sú veľmi sugestívne, už vedú k určitej konkrétnej odpovedi, pretože porovnávajú terorizmus a migráciu, ale takisto sa tam navrhujú určité politiky, ktoré nie sú v súlade s európskymi politikami. Napríklad prísnejšiu reguláciu migrácie v kontraste k bruselskej politike. To sa tam uvádza. Alebo sa tam hovorí o migrantoch, ktorí nelegálne prekračujú maďarskú hranicu a o zjednodušení ich e, vracania, tak potom vlastne Maďarsko ide proti spoločnej migračnej a, a, azylovej e, politike. A toto všetko oprávňuje e, vyšetrovanie Maďarska v rámci mechanizmu pre ochranu právneho štátu. dosť veľa Číňanov si kúpilo maďarský pas za posledné roky a bolo ich viac než utečencov, ktorých Maďarsko prijalo. A tá konzultácia, ktorá sa realizuje v Maďarsku, stojí viac peňazí ako podpora, pomoc pre migrantov, ktorí prichádzajú do Maďarska. Máme teda mnoho e, dôvodov, na základe ktorých by sme mohli spustiť konanie proti Maďarsku a komisár na svojom blogu iba ukázal to, že mu nezáleží na tejto závažnej téme. Pani Gál, nech sa páči, k rokovaciemu poriadku. Uh, chair, uh, what is the point on the agenda? Pani predsednička, čo máme vlastne dnes na programe rokovania? pretože pokiaľ viem, my sa tu vzťahujeme na rozhodnutie konferencie predsedov z 30. apríla o možných účinkoch e, opätovného zavedenia trestu smrti v niektorom členskom štáte. Čiže je toto naša téma dnes večer v rámci bodu 22? Prosím, objasnite to, je to pre mňa dôležité. A ak mi potvrdíte, že toto je náš bod, naša téma, tak prosím, držte sa e, tejto témy v diskusii. <clears throat> Konferencia predsedov totiž nepožiadala o to, aby sme dnes hovorili o Maďarsku. Toto nie je rozpráva o Maďarsku dnes večer. O pani Intveld k rokovaciemu poriadku. Ja chcem len objasniť, že my sme chceli diskusiu nie o treste smrti, ale o tom dotazníku. A súhlasím s pani Gal, že je veľmi nešťastné, že vždy e, diskutujeme o jednom štáte. My potrebujeme totiž mechanizmus, ktorým by sme monitorovali všetky štáty. Potom by sme nemuseli každý raz e, zdôrazňovať e, jednu krajinu. Môžem prečítať list od pána Šulca, predsedu Európskeho parlamentu, ktorý bol zaslaný predsedom, predsedovi nášho výboru. Drahý Klód, píšem ti, aby som ťa informoval, že dnešná konferencia predsedov sa e, rozhodla predložiť túto otázku výboru LIBE. Budúci týždeň sa bude konať zasadnutie výboru LIBE a potom konferencia predsedov na svojom ďalšom zasadnutí sa k tejto téme vráti. Vo svetle všetkých ustanovení, ktoré platia najmä hlavy 1 zmluvy o Európskej únie, článku 2.2, charty základných práv a protokolov 6 a 13 k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Otázkou je, aké by mohli byť e, účinky keby sa členský štát rozhodol opätovne zaviesť trest smrti. Ostávam z úctou. Tento list e, pána Šúca nikdy nespomína Maďarsko. Pani Ferrera, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ak tam nie je explicitný odkaz na Maďarsko, aj tak je nevyhnutné odkázať sa na to, čo povedal pán Orbán, pretože to zasiahlo všetkých. A je veľmi dôležité rozprávať o tom v nadväznosti o správe o základných právach v EÚ. Je anachronistické dnes v roku 2015 eh, hovoriť o možnom znovu zavedení trestu smrti v jednom členskom štáte, ale nie len to. Bolo, bol by to obrovský krok vzad ktorý by urobil jeden jediný členský štát, ale v rámci Európy. Orbán objasnil, že tu nie je zámer zaviesť tento trest smrti, avšak tlač e, o tom veľa hovorila a Európska únia môže zmeniť svoje vlastné normy. Mnohí občania sa domnievajú, e, domnieva, že, domnievajú, že trest smrti je užitočný a potrebný je e, dôležité, aby sme jednoznačne e, objasnili, že právo na život je základným a svetým právom, ktoré e, vyplýva zo charty základných práv a nemôže sa vôbec za žiadnych okolností spochybňovať. A pokiaľ ide o ten dotazník, stručne chcem sa k tomu ešte vyjadriť. Je to niečo jedinečné, ako povedali už kolegovia. E, vytvára sa tam vzťah, prepojenie medzi terorizmom a imigráciou. Je to trošku možno hra so slovami, ale podľa mňa toto je aj psychologická e, hra, psychologický terorizmus, tento e, dotazník, pretože imigranti sa tu dávajú na rovnakú úroveň ako teroristi, ktorí zneužívajú prácu maďarských občanov a hovorí sa o tom, že tie e, maďarské politiky sú príliš meké voči imigrantom. Samozrejme, Maďarsko má možnosť e, zaviesť aj prísnejšie normy, ale my e, tu v Európe hovoríme o spolupráci v oblasti azylu. Takže takýto dotazník musíme zamietnúť čo najjednoznačnejšie vieme a aké to môže mať dopady, aké to môže mať účinky. Nelegálna migrácia to nie je trestný čin, je to, dá sa povedať, nezrovnalosť alebo porušenie pravidel, ale na druhej strane nie, nie, neexistujú tie legálne cesty migrácie do Európy, čiže trestný čin je niečo iné. Je dobré, že sa o tom diskutuje, a že Európska únia e, príjme jasné stanovisko k trestu smrti a k tomu, e, že sa tu robí prepojenie medzi terorizmom a imigráciou. To je neprimerané. Pán Engel, nech sa páči, má slovo. E, Vystavujem sa teraz riziku, že ma napadne vlastná politická skupina, kvôli porušeniu rokovacieho poriadku, ale napriek tomu sa vyjadrím. Mali by sme tu mať neutrálnu diskusiu, neutrálnu voči všetkým štátom, ale táto diskusia napriek tomu nie je neutrálna, pretože e, keď hovoríme o tejto téme, tak, sa, tak, tak jednoducho sa to týka vždy toho istého človeka, tej istej vlády. Mm, toto nie je téma, ktorá by ma tešila, ktorá by ma uspokojovala. Nechcem ani v takejto atmosfére pracovať, ale musím, musím to povedať. Ja neviem o tom, že by od konca diktatúr v Španielsku, Grécku alebo Portugalsku by nejaká európska hlava štátu povedala, že je potrebné opätovne e, zaviesť trest smrti. Bez ohľadu na to, či to potom poprie alebo nie, to je jedno, pretože Orbán vždy dodatočne e, poprie to, čo povedal predtým, keď už mu niekto povie, že Viktor tento raz si už zase zašiel príliš ďaleko. Nespomínam si, že by nejaká hlava štátu zo e, strednej a východnej Európy po roku 2004 hovorila o znovu zavedení trestu smrti. Je to vždy ten istý jeden človek je to vždy tá istá historka a keby to um, ostatní zopakovali po Orbánovi, moje rozhorčenie by bolo rovnaké. Ja som vždy znova a znova rozhorčený tým istým štátom, tou istou stranou a tým istým človekom. A ten e, dotazník o migrácii, pani predsedajúca, e, je v podstate súčasťou e, tej istej témy, on testuje, kam až môže zájsť. Nikoho iného na tomto kontinente som nikdy nepočul tak jasne povedať, že existuje priame prepojenie medzi terorizmom a migráciou a takisto potrebou chrániť štátny rozpočet, aby z neho netekli peniaze na cudzincov. Toto je oficiálny preklad e, dotazníka na stránke maďarskej vlády, takže toto nie je nepresný preklad, jedine, že by vláda dopustila nepresný preklad. Tam sa hovorí, že tieto peniaze by sa mali ušetriť pre budúce penie, e, generácie Maďarov. A toto ma naozaj šokuje. Ja pochádzam zo štátu, kde 47 percent obyvateľov sú imigranti, takže ja asi mám trošku inak nastavenú citlivosť, ale nepáči sa mi to. No a ešte jedna vec, e, ktorá sa mi naozaj nepáči, Od člena e, politickej skupiny EPP sa očakáva, aby nepovedal nič alebo aby obhajoval Orbána. Ale ja som rozhorčený, tak ako aj mnohí ďalší kolegovia a na rozdiel od fínskeho kolegu, ja to neberiem ako príležitosť e, premýšľať nad európskymi hodnotami. Európske hodnoty už sú na, napísané dávno, sú stanovené, zakotvené dávno. V roku 2004 nikto, kto vstupoval do EÚ, nemohol urobiť tú istú chybu, ako urobila pani Tečer. Tá vždy hovorila o tom, že e, Gre- e, Veľká Británia bola podvedená a že podvodne bola vlákaná do politickej únie. V roku 2004 tí noví členovia toto e, nemohli tvrdiť, presne vedeli, do akej únie vstupovali. A mnohí ľudia 11 rokov po vstupe do EÚ na to zabudli a prosím, nech si to pripomenú teraz. Thank you. Uh, now I would like... Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Niedermüller. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som svoj názor predniesol v mojom rodnom jazyku, Viacerí kolegovia položili otázku v tom zmysle, že keď je maďarský premiér e, vôbec ani len nezamýšľa zaviesť trest smrti, tak prečo vôbec začal s diskusiou o treste smrti? Prečo hovorí, že to má byť súčasťou agendy? Prečo sa má vôbec o tom hovoriť? Je to morálne a eticky závažná otázka, s ktorou sa nemôžeme len tak zahrávať. Moja kolegyňa veľmi dobre pomenovala dôvod tohto. Je to, je to um, taký manéver, ktorý má odviesť pozornosť od tej konzultácie, od tej hanebnej konzultácie toho dotazníka, ktorý je naozaj absurdný. Monika, ja som zvedavý, ktorou tou otázkou z tých 12 by si mohla eventuálne súhlasiť. Ale nie. E, správanie maďarskej vlády to je typické správanie extrémnej pravice. Takéto otázky si vždy za svoje berú ľudia ako Faráž alebo Marine Le Pen. To sú ich otázky, ich témy. Ja k tomu chcem povedať následovné. Pani kolegyňa, Našou úlohou tu v Európskom parlamente je objasniť, jasne povedať, že my sa s takýmito témami nemôžeme identifikovať. Nemôžeme povedať, že toto je iba maďarský problém. Nie, je to európsky problém, lebo Maďarsko je členom EÚ a vláda tohto štátu systematicky už celé roky porušuje, ide proti základným európskym hodnotám. Orbán raz povedal, že kedysi sme dostávali príkazy z Moskvy a teraz dostávame príkazy z Bruselu. Ale zároveň využíva dotácie Európskej únie. Ak nejaký štát chce ostať v Európskej únii, tak e, by mal dodržiavať všetky hodnoty európske. A to obsahuje aj zákaz trestu smrti. Takáto politika nemá miesto v Európskej únii. Thank you. And... Ďakujem. Monika, k rokovacímu poriadku. Pani Gal, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička. chcem všetkých uistiť, že Pridržame sa európskych hodnot a štandardov, vrátane mňa. A nemusíte sa obávať, že Maďarsko, maďarská vláda alebo my tu e, budeme sa odkláňať od e, týchto hodnot a právo. A samozrejme, môžete interpretovať, reinterpretovať a, a, a zle interpretovať slova a môžete prichádzať s citátmi, e, ktoré pán Niedermiller neboli postavené takto neboli takto a vy ich znova a znova citujete a hovoríte to tak nahlas, že nakoniec e, niekto, niektorí vo svete tomu začínajú veriť. Ale v Maďarsku ľudia tomu neveria, lebo e, v Maďarsku ľudia vedia, o čo ide. To, o čom tu musíme hovoriť, a to nám konferencia predsedov e, e, e, uložila ako úlohu, to je otázka trestu smrti. A ja, e, náš koordinátor tu povedal jasne, a, a, a viacerí rečníci to tiež tu povedali jasne, mm, aj premiér to tak povedal, že maďarská vláda nezamýšľa znovu zaviesť trest smrti nič sa nepripravuje. A nie sú tu vôbec takéto myšlienky. Pani predsednička žiada o kľud e, v sále. Takže nie je tu žiaden zámer, žiaden plán e, znovu zavieť ten smrti. Bodka. A ani sa nič nepripravuje. A tiež musíte vedieť, že ak v krajine sú brutálni vrahovia a keď sa to vyskytne, tak ako sa e, pred týždňom stalo v Maďarsku, ľudia kladú takéto otázky. Taká je realita. Oni stavajú tieto otázky, čo sa stane s vrahom. A o tom sa dá samozrejme diskutovať. Ja s takou diskusiou nesúhlasím, ale taká je realita. Jednoducho, keď sa e, vyskytne takáto vražda, najmä mm, mm, vražda mladých ľudí, ľudia kladú otázky. Nemôžeme si predtým zakrývať oči. Ale na druhej strane nikto, nikto v Maďarsku nechce znovu zaviesť trest smrti. A to je téma nášho rozhovoru. Pokiaľ ide o imigráciu, čokoľvek poviete, treba vedieť, že Maďarsko príjma viac migrantov a moc, viac žiadateľov o azyl ako E, ostatné členské štáty. Sme dr- je to vlastne druhá krajina s najväčším počtom prijatých e, migrantov, viac ako Holandsko a iné krajiny. Takže keď budete vidieť, čo sa tu deje a, a ako my e, príjmame týchto ľudí, tak až potom vlastne môžeme hovoriť o tom, aká je táto diskusia. Hm. Ja si teda myslím, že táto diskusia už nemá nič spoločného s touto témou a mali by sme prestať s touto diskusiou. Ja teda nerozumiem, prečo vôbec prebieha táto diskusia. Jediné, čo môžem povedať, je, že tu vidíme jasné a opakované postoje proti Orbánovej vláde, proti maďarskej vláde a to je nepriateľné. OK, uh, eh, Mrs. Kaufman. Pani Kaufman. Ďakujem, pani predsednička. Tá prvá vec. Chcem reagovať na to, čo povedala pani Kegagal. Áno, strašné vraždy sa dejú vo všetkých členských štátoch a keď sa niečo také stane, tak e, samozrejme orgány sú na to, e, aby e, vrahov zaistili a, a aby ich odsúdili. A to je odpoveď, ktorú možno poskytnúť vždy. A netreba pritom hovoriť o, a básniť o treste smrti. No a pani Holmajer povedala, ja som si to poznačila, že e, e, je prekvapená z e, tohto znepokojenia. Mm, ďakujem, že ste prečítali list konferencie prezidentov. Ehm, chcem pripomnúť, že konferencia predsedov nás požiadala, aby sme zaujali stanovisko k jasnej otázke. A tá otázka je v tom liste. A ja si myslím, že výsledok diskusie dnes by mala byť odpoveď na túto otázku a táto odpoveď môže byť len jedna. Totiž v prípade, že ak niektorý členský štát by znova zaviedol trest smrti, bolo by to jasné porušenie našich základných hodnot a Európsky parlament ako inštitúcia musí použiť článok 7. A v tejto súvislosti, pani Mišu, chcem sa vám poďakovať E, za to, že pán Juncker za komisiu zaujal toto jasné stanovisko. A ja si myslím, že my ako výbor máme teraz povinnosť e, dať jasnú odpoveď v konferencii predsedov a tá môže byť jediná. Tak ako som povedal, je potrebné v takom prípade použiť článok 7. E, Michel Michel. Pán Michel. Pani predsednička, musím povedať, že mám pochybnosti o tom spôsobe, ako rozdávate slovo v tomto výbore. Vždy, keď zaznie niečo, čo nevyhovuje pani Gál, je nemôžete dať slovo, aby pani Gál mohla e, predniesť svoje rozhorčenie. Pani Holmajer, ani vy mi nemôžete, e, a dúfam, že mi nechcete zakázať, aby som hovoril. A nepotrebujem ani váš e, Ehm, váš, eh, vašu reč tela. Ja eh, už mám za sebou dlhé roky parlamentnej práce a eh, zriedkavo som počul tak poburujúce vyjadrenie, vyjadrenia na tému európskych hodnôt a ľudských práv, a takisto aj tie veci, ktoré sa tu hovoria o rešpekte európskych zmluv, to je takisto e, poburujúce a e, Maďarsko predsa musí tieto zmluvy dodržiavať. Niektorí hovoria, že um, tá samotná diskusia je v poriadku, to že, to, že prebieha, že je to určitá príležitosť, ale nemôžete poprieť, že aj vy používate metódy, e, ktoré sa trošku podobajú Urbanovým. Vy nám nemôžete zakazovať vyjadrovať svoje rozhorčenie. My nie sme v maďarskom parlamente. A nepraktikujeme tú, tú e, tyraniu väčšiny. To je oh-, otrasná forma diktatúry, ale je to naozaj forma diktatúry, pretože niektoré sily samozrejme sú aritmeticky vo väčšine a nie je nič horšie, keď tieto väčšinové sily realizujú diktatúru tak, ako strana pána Orbána teraz v, Maďarsko a na, v Maďarsku. A na základe tejto premisy my konáme. Ale tento parlament a komisia musia na seba e, prevziať zodpovednosť. Nesmieme banalizovať e, tieto reči a nesmieme preberať takúto metodológiu. Nemôžete e, mi hovoriť, že táto diskusia nie je vítaná alebo nie je oprávnená. Stratégia pána Orbána je od začiatku veľmi jasná. On využíva určité metódy, ktoré sú neakceptovateľné z pohľadu demokracie a kombinuje ich keď, keď on povie, po, po tých vyjadreniach, ktoré, ktoré predniesol, potom povie, že nebude zavedený trest smrti. Ako môže takto otrasne tieto metódy kombinovať? Toto, toto je naozaj otrasné a on vlastne nerobí nič iné, iba manipuluje. Manipuluje e, ľudí a to je to, je to najotrasnejšie v povahe človeka. No a príkladom tejto jeho politiky je aj ten hanebný dotazník o imigrácii. Nemám na to iné slovo ako hanebný. Vlastne v tomto dotazníku e, sa už e, nabáda na určité odpovede a to je vlastne manipulácia, ovplyvňovanie e, verejnej mienky veľmi negatívnou emotivitou. Je to naozaj otrasné a to nemôžem akceptovať. Čiže ja som naozaj pobúrený, ospravedlňujem sa ale som e, úprimne pobúrený e, tým, e, čo sa tu deje. A my vlastne sme už mnohé roky svedkami toho, čo sa deje v Maďarsku, ale doteraz nič verejnosť nerobila. Bola to verejná nečinnosť, tak povediac. Koľko koľko e, rokov to už trvá a inštitúcie EÚ nič nerobia. A pokiaľ ide o pána Timmermansa, toho veľmi rešpektujem a on chce efektívnejšiu úniu, ale e, predtým, než vznikne, musí najskôr prevziať na seba e, svoje politické zodpovednosti. Komisia má hájiť naše hodnoty ale formuluje iba odporúčania a robí rôzne procedúry. A my ako politická skupina už dlho žiadame, aby komisia obhajovala naše hodnoty. Ja sa chcem teraz obrátiť aj na niektorých kolegov z EPP. Nechcem provokovať, ale musím povedať, že vy v EPP máte určitú solidaritu, um, ktorá je ale určitou zvrátenou solidaritou. Ja nie som kresťan, ja som laik, humanista a rešpektujem e, väčšinu kresťanských humanistických hodnôt. Ja si plne uvedomujem, že kresťanský humanizmus je humanizmus, ktorý hral veľmi dôležitú úlohu v určitých okamihoch histórie a, a jednoducho vždy slúžil humanistickým účelom. Ale o akom kresťanskom humanizme tu hovoríte, keď obhajujete tie, tie nepochopiteľné, neuveriteľné veci, ktoré sa dejú. Ako môžete obhajovať Viktora Orbána, ktorý systematicky, naozaj systematicky prepája migrantov a kriminálnikov? Kde sú kresťanské hodnoty, keď e, Orbán e, zľahčuje to, čo sa deje v Stredozemnom mori, alebo keď kriminalizuje e, bezdomovcov, alebo keď dusí slobodné médiá, nerešpektuje verejné konzultácie. To sú naozaj otrasné, otrasné e, metódy, ktoré vyvolávajú klímu strachu. Máme tu jeden koncept, na ktorom sa všetci môžeme zhodnúť, predpokladám. Demokracia to nie je iba výkon vôle aritmetickej väčšiny. Nie, to nie je demokracia. Demokracia je aj to, že väčšina musí rešpektovať menšinu a musí s ňou zaobchádzať E, dôstojne. Čiže my nemôžeme zredukovať demokraciu iba na to, čo chce tá aritmetická väčšina. To nestačí. Je tu, je, je to určitý popis demokracie samozrejme, ale to nestačí na to, aby sme definovali demokraciu. Viktor Orbán v podstate nič neobhajuje. On útočí na všetkých. On v podstate vracia Maďarsko späť do histórie Spravodlivosť e, nie je spravodlivá, ak bude sama kriminálna. A vždy je iba silná tak, e, ako vlastne obhajuje tie hodnoty, na ktorých sama stojí. No a na záver chcem ešte uviezť jeden citát e, Roberta Badantera, ministra spravodlivosti Francúzska z minulosti. On povedal, že spoločným E, zákonom v, v slobodných e, krajinách je odpustenie, pretože keď, e, keď vládne trest smrti a, a neodpúšťanie, tak, tak je to zlé pre slobodné a demokratické krajiny. A po, poprosím ešte, aby ste pani Mišu odovzdali jeden odkaz komisárovi, komisárke aj pánovi Timormansovi, my chceme, aby komisia prevzala na svoju zodpovednosť ako strážkyňa zmluv. Komisia musí začať skutočné konanie v tomto prípade. Nemôže viesť dialóg, e, to, čo nazýva dialogom, nemôže banalizovať túto tému, nemôže nechať Maďarsko, aby stále vysvetľovalo nie, teraz musí začať komisia konečne skutočne konať, musí urobiť e, seriózne vyšetrovanie a potom pristúpiť k prípadnému trestu, k sankcii. Um, Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, je ešte 8 prihlášok do diskusie a chceli by sme ukončiť zasadnutie 5.30, tak prosím, aby sa ste obmedzili svoje vystúpenia na jednu minútu. E, slovo má teraz pani Beržat. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela povedať, že súhlasím s pani Holmajer. Existujú populisti v Európe aj dnes, ktorí, ktorí vždy stavia na strach, ktorí sa hrajú so strachom a ktorí vlastne sa vždy uberujú uberajú smerom, e, ktorým ide verejná mienka, najmä vtedy, keď dôjde k nejakému strašnému trestnému činu. Vždy, keď k takému činu dôjde, tak extrémna pravica hneď začne volať po znovu zavedení trestu smrti. Keď nejaký politik e, povie mm, takéto niečo, tak to nie je to isté, ako keď to povie občan. Ak e, nejaký politik e, zneužíva strach občanov, tak už prekračuje určitú hranicu. Ja som francúzska a u nás viaceré vlády, ľavicové aj pravicové, e, sa e, zneužívali strach napríklad z Rómov. Jeden minister v minulosti u nás povedal, že Rómovia sú neintegrovateľní ľudia. Ja sa domnievam, že diskusie musia prebiehať rozumným spôsobom Existujú vlády, ktoré zneužívajú strach, ktoré sú extrémistické, ale oni nerešpektujú hodnoty, hodnoty právneho štátu. To nie sú iba, e, iba európskymi hodnotami, to sú univerzálne hodnoty, sú určité univerzálne hodnoty vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv napríklad. A takisto pripomínam, že Európska charta základných práv bola prijatá väčšinou štátov, ktoré mali pravo, pravicové vlády. Čiže toto nie je vojna medzi pravicou a ľavicou. My musíme na toto reagovať všetci a spoločne. Článok 7 e, e, tvrdia niektorí, že nie je využiteľný, že nefunguje dobre. Už celé roky sa snažíme ho implementovať, ale nie je v tejto téme naozaj využiteľný reálne. Takže je potrebné, aby komisia predložila návrhy, ktoré by reálne umožňovali zavádzať sankcie voči štátom, ktoré idú e, proti európskym hodnotám, proti hodnotám členského štátu. Článok 7 podľa mňa teraz nie je odpoveďou. Thank you and, uh... Ďakujem. Pán Jurek má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Táto diskusia nie je o treste smrti. To je diskusia o a neprispieva k jednote a budovaniu vzájomnej úcty. Dovolte, aby som vám pripomenul, kolegovia a kolegyne, že v tejto miestnosti pred pár týždňami, keď to bolo vypočutie v Maďarsku, jeden expert z Amnesty International útočil na Maďarsko a tvrdil, že Maďarsko porušuje ľudské práva. A hovorila o tom, že e, e, je tam doživotný trest a u nás, keď sme e, zrušili trest smrti, tak sme nezaviedli doživotný trest. A, a, ale teraz e, máme problém, lebo nemáme absolútny doživotný trest, pretože e, teraz sa stáva to, že títo trestanci e, odchádzajú potom počas zväzení. A mm, teda máme problém. A my naozaj e, ľutujeme, že sme nezaviedli tento absolútny doživotný trest. Dovolte, aby som pripomenul Nemecku, Holandsku. My e, všetci sme spojencami Spojených štátov amerických a v niektorých štátoch, Spojených štátoch e, akceptujú e, trest smrti. Je to dôvod, aby sme prerušili kontakty s Amerikou budeme spochybňovať všetko, čo Amerika urobila v službe demokracii? Ja neviem, čo e, pán Orbán povedal. Hm, on vlastne povedal, že ak e, e, verejná mienka si praje diskusiu o tejto téme, tak bude o tom hovoriť s Bruselom. A my na ňo útočíme, že on jednoducho vyjadril tento názor, že e, chce v tejto téme mať dialog, chce mať e, dialog s Bruselom a uprednostní e, ho pred vnútorným dialogom. Článok 7 jasne hovorí, že tá článok 2 jasne hovorí, že nikto nemôže byť odsudený na smrť alebo popravený. A, ale my tu teraz hovoríme o diskusii o treče smrti my hovoríme o ľuďoch, ktorí by mohli byť zástancami trestu smrti a v mnohých e, členských štátoch trest smrti bol pozastavený a my e, e, vlastne sa tu stavujeme proti verejnej mienke Maďarska. Ale naše hodnoty sú hodnotami, E, tých, tých hodnoty, za ktoré aj zomierali ľudia v maďarskom postaní. A teraz na adresu kolegov z Nemecka hovoríme o migrácii veľmi otvorene. Dovolte, aby som povedal nasledovné. Hmm, vysoké štandardy sa odlišujú od skutočnej morálky. Často hovoríme teda o iných a nie o sebe a spomínam si, keď e, sme mali to veľké pristúpenie e, členských e, štátov z východnej Európy a, a nemecká vláda vtedy znemožnila týmto novým členským štátom prístup na svoj pracovný trh a využili svoje zrchované kompetencie a svoje práva. Mali naozaj na to právo? Možno áno, možno nie, ale ľudia, ktorí podporili tieto rozhodnutia v tom čase, mali mať viac sympatí a nemali posudzovať chodobnejšie krajiny. A e, v Európe e, sú milióny ľudí, ktorí si myslia, že článok 2 e, charty základných práv sa porušuje, pretože je tu E, e, e, nedostatok úcty k nenarodeným. A toto je skutočnosťou. Pani Pinali. Ďakujem, pani predsednička. Nemám veľmi k tomu, čo dodať, k tomu, čo už zaznelo, ale som zahambená tým, čo povedal E, pán Orbán e, samozrejme e, odvolal tieto vyjadrenia, lebo to bola veľmi silná negatívna reakcia z, zo strany európskych inštitúcií a z Európy. Ale chcem povedať, že toto nie je len otázka hodnot. Uh, tu hovoríme o hodnotách, o charte, na ktorej vlastne stojí e, Európska únia. a Európska únia je iba pozorovateľom, pokiaľ ide o e, Európsku e, chartu ľudských práv Rady Európy. Vyhlásenie pána Orbána a celá tá diskusia, ktorá tým bola spustená, to je vlastne pokus e, urobiť z otázky trestu smrti akceptovanú otázku diskusie. A toto nie je čosi, čo je iba e, v Maďarsku, to presahuje hranice Maďarska. A preto Európska komisia musí urobiť všetko, čo sa dá urobiť e, e, e, na to, aby sa otázka trestu smrti stala akceptovateľnou témou diskusie. Nie je to len Marie Le Pen a jej otec, ktorí hovoria Eh, o treste smrti, ale aj predchádzajúci prezident Polska napríklad, alebo La Lega, extrémna pravica v Taliansku. Oni o tom hovorili viackrát aj v parlamente. A aj dnes podpredseda eh, parlamentu, eh, ktorý je členom tejto severu, hovorí takéto stanoviska. A no, ako som povedala, tieto tenden- tendencie e, e, rozvíjajú vlastne strach eh, z, z migrantov a o tom by som mohla hovoriť viackrát, viacnásobne. V článku 5 sa hovorí o tom, že e, migranti sú ohrozením zamestnanosti a, a, a spôsobu života e, maďarských občanov a článok 7 e, manipulatívnym spôsobom odsudzuje bruselskú politiku a článok 12. Myslím, že všetci by ste si to mali prečítať, ten článok 12. Tam je žiadosť, aby maďarskí občania zabezpečili, aby bolo viac maďarských rodín s maďarskými deťmi než migrantských rodín. To si treba prečítať. Pani Laurisi. Ďakujem pekne. Ja myslím, že toto je veľmi dobrá diskusia. Dobre, to nasleduje po našom predchádzajúcom bode o potrebe monitoringu ľudských práv v jednotlivých krajinách. Ja to jasné kritéria. My ako potrebujeme diskusiu o týchto kritériách. Pretože kde začína porušovanie ľudských práv, pretože končí to, e, kde rozhodne vláda, ale začína to takýmito diskusiami. A musím povedať, že je jasný rozdiel, ako už bolo povedané, medzi slobodou prejavu, keď ho vykonávajú občania, keď ho vykonávajú vlády. Nemajú v tomto prípade slobodu prejavu. Vlády v svojich slovách sú politickí aktéry, politickí herci. Musím povedať, že treba jasne povedať si aj medzi sebou, priamej demokracii, všetci populisti, pravicovi, lavicovi, všetci neustále hovoria o priamej demokracii vo forme referenda, konzultácie a tak ďalej. Musíme veľmi jasne to povedať, že v otázkach práva menšín, otázky základných práv, Takéto agendá nie sú nástrojom demokracie, s ničím opačným. Potrebujeme jasnú pozíciu k tomu aj v našich nástrojoch. Ja by som bola veľmi rada, keby v týchto otázkach, otázkach základných práv, neboli rozdelení na pravicu, lavicu, EPPS, AD a tak ďalej, aby sme mali solidaritu vyššie ako rešpekt ľudských práv. Nie je to problém Maďarska, je to problém krajiny, kde v demokratických voľbách bazovaná vláda, aká bola, nevieme, čo sa stane eh, v Veľkej Británii, čo sa stane v, s Marie Le Pen v budúcich voľbách, nevieme, v akých krajinách sa už bude ďalší prípad. Maďarsko pre nás nie je Maďarsko. Je to pre nás príležitosť hovoriť o veciach, ktoré sú v spoločnom záujme, spoločného významu. Som rada z tejto diskusie. Nie je to nič proti Maďarsku. Je to otázka tejto nešťastnej situácie v jednej krajine EÚ, ktorá by mohla byť eh, ktorákoľvek krajinou z našich krajín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šogor. Ďakujem pekne, predsednička. Uh, ehm, 93. Môžem niečo prečítať v Maďarsku a viem jednu vec, nezávisí na tom, aká vláda je v Maďarsku, dokonca aj dnes. Dokonca dnes čítame opozičné denníky a vládne denníky. No a citujem jeden denník, apríl, 28. apríl. No, citujem to teraz po maďarský lavicový denník. Otázka e, o nezavedení a o dve, dva dni minister, e, ktorý maďarský minister keď Orbán hovorí, tak e, z jeho úradu hovorí nasledovné je, existuje debata, ale ona nezamýšľa trest smrti. Čiže je tu diskusia a vláda nezamýšľa zaviesť nič o tomto v krajine. Angličtina je môj štvrtý jazyk. Tomáš dnes dobrá hovoril, povedal pekný vtip o ovciach, dovolte mi povedať, ako médiá interpretujú vec, ako my sledujeme médiá niekedy. Je to vtip, je to len vtip. Pápež navštevuje krajinu a my, médiá prestúpi pred pápeža, pýtajú sa ho, viete, že v tejto krajine, vo veľkej katedrále, asociácia homosexuálov, sa stretáva a pápež sa pýta, v tejto krajine je asociácia homosexuálov a potom v nadpise je, že prvá otázka pápeža bola, či homosexuáli majú svoju asociáciu. No, späť k veci nehovorím o migrácii, dúfam, že o migrácii budeme hovoriť, ale a, pán Louis Michel už odišiel, ja rešpektujem jeho prácu, ja Dokonca som schválil jeho poznúci návrh, jeho správe proti EPP, ja ho rešpektujem, ale čo sa týka demokracie, to neznamená v demokracii, že väčšina má pravdu. Ale treba sa zamýšľať, prečo v Maďarsku existuje dvojtretinová väčšina na pravej strane, pretože liberáli a socialisti zničili nielen krajinu, ale zničili svoju stranu. Dovolte mi prosím skončiť. Ja sa obávam. Nechápem komisiu a pána Timmermansa. Mnohokrát sa hovorí o otázkach, problémoch diskriminácie európskych občanov, ktorí patria k tradičným menšinám. Ja som občan Maďarska teda občan Rumunska, Maďar z Rumunska, neustále počúvame rovnaké odpovede ako sa komisárka Vivian Redingová. Nie je to otázka Európskeho parlamentu, Európskej únie, veď otázka členských štátov. A keď hovoríme o médiách, na citátoch z, médiá, z médií u nás sú ľudia trestaní, pretože sa snažia držiavať zákon. Národné menšiny, aj majetok je znárodený, a o tom nemožne sa hovoriť, takže ja si neobávam maďarské médiá. Myslím vám toho, že v tejto krajine, v tejto budove s vami súhlasím, musíme viesť debatu nie len o Maďarsku, ale o všetkých ostatných členských štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Sipel. Very shortly. I fully agree with ja plne súhlasím, že nemôžeme hovoriť vždy len o Maďarsku, tak povedzte pánu Orgánovi, že má zmeniť svoj spôsob politiky. Po druhé, ako u nás, povedal som to už v prvom vstupe, v našej krajine po veľmi ťažkom zločine ľudia začnú diskusiu o tom, či je nevyhnutné potom nezaviesť trest smrti. Nechcem, aby naša vláda okamžite povedala, že chápeme vaše pocity, ale trest smrti je nepripustný v našej krajine a netreba mať o tom, netreba o tom vôbec diskutovať. Takže dnes sa nebudem vrácať opätovne k dotazníku. A to je rovnaká vec ak napíšeme list konferencii predsedov, z môjho osobného hľadiska nestačí povedať, čo je bez, bez pochyby jasné, že samozrejme, ak jedna z krajín začne zavádzať trest smrti, tak musíme hovoriť o článku 7. To je predsa samozrejme. A treba tiež jasne povedať, že dotazník, ktorý nemôžeme hovoriť, tiež diskusia vlády o treste smrti, tak už táto diskusia je proti našim hodnotám. Monika Holmajer. Milan Birgit Cipel, kolegyne, kolegovia. V poslednom bode mám iný názor. Zdiel názor, že predseda vlády nemôže, musí sa vyjadrovať opatrne nemôže pod, mm, fungovať s politickým kalkulom, ale môžeme pripustiť populistické diskusie. A keďže tu treba sa s nimi zodpovedne vyrovnať. No v tomto prípade, v prípade trestu smrti, maďarská vláda veľmi dôsledne jasne povedala, že nezamýšľa aj zavedenie. Mňa však zaráža, mikrofón hovorila o umelom rozhorčení, znamená, že o tejto téme, ako diskutujeme mňa, len zaráža, že hovoríme len o Maďarsku. Podobný prípad sme viedli pred 6 mesiacmi v Českej republiky, a pritom je to sociálno-demokratická vláda. Ja, za správne, čo sa stalo v Čechách, pre nás bolo jasné, ale aj pre českú vládu, že trest smrti nechcú zaviesť to by som to tu nikdy nespomenula, pretože veľmi jasne a veľmi rýchlo sa vysvetlilo, že Česká republika sa nebude zavádzať trest smrti. Ja zdieľam váš názor, že zavedenie trestu smrti pre mňa je tiež spojené s článkom 7, pretože platí, patrí takovým cnostiam. My sme proti trestu smrti. Vieme, že v mnohých krajinách, aj demokratických krajinách, existuje trest smrti, je to tak, ale z hľadiska Európskej únie myslíme, že to je nesprávne, že to je proti ľudským právam. Ja budem mať tento postoj stále rovnaký. Myslím to vážne, pretože myslím, že téma ľudské práva, téma trestu smrti je vhodné na veselé diskusie. To je veľmi náročná téma. Ja si v Libe želám, aby sme v tejto súvislosti nevnímali kriticky len Maďarsko, ale keď napríklad Bulharsko, celé regióny boli odstúpené Rusku ako extrateritoriálne oblasti za, zadarmo úplne, tak tu v Líbe sa vôbec nehovorilo o tom, pre mňa je otázka, dovolte mi pre všetko pre mňa otázka, či v každom prípade sa vlastne diskusuje tento prípad bol eh, napravený Európskou komisiou v Bulharsku ktorá nepripustila tento krok. Keď sa pozrieme, ako v niektorých, eh, v niektorých územiach Európy monopolné médiá, kúpené médiá eh, spôsobujú obavy nie je to len v Maďarsku, ale aj eh, napríklad v Rumunsku. Bolo to teraz Bulharsko niekto skrachoval, takže tieto otázky samozrejme treba o nich diskutovať, ale treba o nich diskutovať tak, aby sme súčasne, a teraz tu poviem úplne otvorene, kolegyňa Kinga Gal sa cítila pod osobným útokom, aj kolega Michel. A treba dávať pozor na to, že tu kolegovia z tejto krajiny, ktorí bojujú za demokratické práva, treba k sebe férovi. Ja, pani Kaufmann, ja vás nenapádam. Môj Michel bol takmer agresívny. Treba dávať pozor. Nemyslím vás, pani Kaufmann, ani pani Sipel. Mne prípada, že napríklad aj španielské bezpečnostné právo sa dostalo na agendu. Je to práva, pravicová konzervatívna e, vláda, francúzsky zákon, to nebude žiadny problém, to je sociálno-demokratická vláda. Ja súhlasím s názorom, že štáty schvaľujú tieto zákony z určitých dôvodov, pretože realita v teréne, v teréne je možno trošku iná, ako ju vnímame my. Tie štáty sú možno pod, pod e, väčším tlakom a, a možno vidia veci trošku z iného odstupu ako my. Ale uh, Eh, keď sa ma pýtate na tú konzultáciu, ja ten katalóg otázok vidím poprvýkrát a eh, vidím ho poprvýkrát v preklade, predtým som si ho nemohla prečítať. Tento katalóg otázok ale považujem za nepriateľný a myslím si, že by sme mali my ako výbor sa zamyslieť nad tým, čo k tomu môžeme predložiť, aký príspevok, ako na to reagovať. V tých otázkach sa napríklad hovorí, že Brusel nesie vinu za imigračnú politiku, tak to je hlúposť storočia, okrem toho ešte, že sa tam prepája kriminalita a terorizmus. Ale povedať, že e, Brusel je zodpovedný za túto formu imigračnej politiky, to, to je úplne neakceptovateľné, pretože my sme nespustili tie vlny uh, utečencov, ten príliv utečencov. Má to iné príčiny a niektoré členské štáty sú pod vysokým tlakom a tisíce ľudí eh, hynie na Sahare alebo v Stredozemnom mori a preto my vytvárame imigračnú politiku. Mojím želaním by bolo, aby sme povedali, že to budeme riešiť spoločne a zároveň ale musíme zohľadňovať aj strach e, občanov. Ľudia majú rôzne obavy, boja sa o stratu pracovného miesta, boja sa prichádzajúcich ľudí, ktorí by mohli byť potenciálne nebezpeční a tak ďalej. My musíme v tejto diskusii jasne povedať, že toto nie je pravda. Že to nie je pravda. Klas takéto otázky považujem absolútne za nepriateľné a podľa mňa je nepriateľné, že takéto otázky kladie vláda. A to budem aj hlasno kritizovať. Ale my musíme ľuďom dať určitú odpoveď. Ja mám dojem, že um, sa viac menej zhodujeme v tom, čo si predstavujeme pod tým holistickým prístupom k migrácii, holistic approach to migration, k situácii utečencov a migrácií. No a týmto prístupom by sme mali ukázať, že Európska únia má určitý koncept ale naopak členské štáty spoločný prístup k migrácii odmietli. To musíme povedať úprimne a otvorene. V Európskom parlamente sme sa vedeli lepšie e, zhodnúť, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc alebo iné veci. Ehm, hovorili sme o prostriedkoch na humanitárnu pomoc, rozvojovú a tak ďalej. Všetci spoločne v parlamente sme bojovali za to, aby e, sa zvýšili finančné prostriedky pre Frontex. Prosím, nechajte aj mňa dohovoriť, aj ostatní mali rečnícky čas. Kolega Giniči takisto hovoril, pani Sargentini, kolegyňa Giniči predtým hovorila takisto dlho, takže aj ja chcem hovoriť dostatočne dlho. Chcem dať dostatočne dôkladnú odpoveď. My nechceme akceptovať populizmus a preto odmietam absolútne tento dotazník. Ale prosím, dajme tým e, ľuďom vonku nejakú odpoveď. E, ukážme im, že my ako Európsky parlament sme pracovali a pracujeme dôkladne na stratégii, ktorou e, sa snažíme vyriešiť problém utečencov, ale útočiť na nás s tým, že my sme populisti, že to riešime populisticky, to je nepriateľné. My spolupracujeme na riešení. Takže pán Niedermüller, tento dotazník nebudem určite akceptovať ako základ diskusie. To je absolútne ne, neakceptovateľné. To je mimo diskusie. Pani Intveld. Ja som sa chcela vyjadriť ešte pred pani Holmajer veľmi stručne. Ja som už frustrovaná z týchto nekonečne sa opakujúcich diskusí. Ja súhlasím s mnohým, čo povedala pani Holmajer, ale nesúhlasím s jednou vecou, že toto celé je o migrácii, pretože rovnaká diskusia prebiehala na tému nezávislosť Maďarskej centrálnej banky, nezávislosť maďarského súdnictva, daňové zákony, mediálne zákony a teda. Čiže nie je to iba o migrácii. A táto neustále sa opakujúca diskusia a hádanie sa, či máme hovoriť o Maďarsku alebo o inom štáte, ja vám kľudne môžem poskytnúť e, celú sériu kritických otázok, ktoré som znášala um, na adresu liberálnej vlády v, Maďar, pardon, v Holandsku, čiže ja, ja kritizujem aj iných, nielen Maďarsko. Ale naša politická skupina veľakrát argumentovala, že potrebujeme iný mechanizmus. Potrebujeme záväzné pravidlá na to, aby sme mohli monitorovať všetky štáty, aby sme mohli intervenovať v hoci ktorom štáte a takisto zavádzať sankcie, ak to bude potrebné. Nemusíme sa teda rozprávať už o len o pánovi Arbonovi, budeme sa rozprávať o všetkých štátoch a urobíme hodnotiacu tabuľku. Dnes predpoludním sme hovorili o porovnávacom eh, hodnotení justičných systémov členských štátov a to môžeme rozšíriť aj na eh, právny štát a ľudské práva. Môžeme to robiť každoročne. O tomto prebehla rozpráva na plenárke a ja som bola vtedy potešená, keď som videla, že mm, sa vytvoril konsenzus. Iba dvaja nesúhlasili, pán Timmermans a jeden poslanec nejakého, z nejakej fašistickej strany. Pán Timmermans hovoril, že nepotrebujeme ďalšie nástroje, pretože stačí dialog. Ale ja si myslím, že potrebujeme, potrebujeme nové nástroje. My ako Európsky parlament tento mechanizmus musíme pripraviť. Ak to komisia nechce urobiť, tak to urobí parlament. A pánovi Timmermansovi potom ten návrh predložíme. Pretože Samozrejme, aj tu v parlamente sú ľudia, ktorí nepodporujú naše európske hodnoty, ale veľká väčšina poslancov podporuje európske hodnoty. Sú tam nejaké nuancy, ale väčšina poslano, poslancov hodnoty podporuje. Takže môžeme spoločne vypracovať návrh takého mechanizmu, aby sme vytvorili, pardon, aby sme vyplnili medzeru medzi článkom 7 a legislatívou. A v budúcnosti už nebudeme musieť hovoriť o Orbánovi, o Maďarsku alebo o nejakom inom štáte. Budeme hovoriť o tom, ako sa chránia základné práva v Európe. Ďakujem. A teraz posledný rečník, pán Niedermüller. Ďakujem, pani predsedajúca. Nemáme už veľa času, preto sa chcem vyjadriť stručne. Máme tlmočenie z maďarčiny. Takže Chcem sa vyjadriť stručne. Pán, pani eh, Holmajer povedala, že tento dotazník je nepriateľný a teší ma takisto, že navrhla, aby tu vo výbore sme o tom viedli diskusiu. To je dôležité. Tento dotazník nie je iba populistický a manipulatívny, ale je takisto plný klamstiev pretože neexistuje migrant, ktorý by chcel pracovať v Maďarsku. A teda to, čo bolo povedané, to, čo sa hovorí v Maďarsku, je lož. A my nediskutujeme e, teraz proti e, Maďarsku. Samozrejme, nechceme pranierovať Maďarsko. My kritizujeme politiku maďarskej vlády, ktorá celé roky e, je v konfrontačnom kurze, ide proti európskym hodnotám. Čiže to nie je útok na Maďarsko, ale hovoríme o dôležitosti európskych hodnot. Ďakujem za túto živú a zaujímavú diskusiu. Pána sa predsedu nášho výboru, požiadam, aby pripravil list, ktorý bude vlastne odpoveďou na list pána Šulca. Ten list e, sa bude zakladať e, na diskusii, e, ktorá dnes prebehla v našom výbore. A tento list zašleme do 13. mája. Musíme ho teda rýchlo pripraviť, nemáme veľa času. Ale máme už určité návrhy. Urobíme to na základe obsahu tejto dnešnej diskusie a spolu s pánom Moraesom pripravíme teda odpoveď pre pána Šulca. A chceli by sme možno aj odpoveď e, od komisie na otázky, ktoré sme položili. Ja by som chcela, aby komisia povedala, že nemá odpoveď, keď nemá odpoveď. Pani Sargentini, toto nie je tu nejde o to, aby sme vám dali odpoveď. Ja som si vypočula vašu rozpravu a ja som jasne na začiatku povedala, a pani Kaufmann to povedala opakovane, že komisia nemôže konať v prípade konzultácií. Komisia už dala odpoveď týkajúcu sa konzultácie, ale my nemôžeme začať žiadne formálne konanie na základe konzultácií s členským štátom. Ale čo vám môžem povedať je, že my nepodporujeme konzultácie, ktoré sú verejné a opierajú sa o údaje, ktoré nie sú vždy e, faktami. Takže keď idem, pozriem sa na samotnú konzultáciu. My sme to konzultovali aj s pánom Timmermansom. Táto konzultácia je založená na predsudkoch a na zavádzajúcich e, otáz- e, na zavádzajúcich otázkach. Čiže táto konzultácia maďarská nemôže byť základom na prípravu e, inteligentných politík. Ďakujem pani Mišo, že ste pani Mišu, že ste sa zúčastnili na našej rozprave. Pripomínam, že ďalšie zasadnutie v Štrásburgu sa bude konať 18. mája od 7. do po 10. potom 26. maja a potom 4. júna. Ďakujem. Thank you. Thank you. It's true.